môže začať rokovania. A teraz program rokovania, definitívny návrh programu rokovania bol schválený 11. januára na konferencii predsedu podľa pravidla 149. Dostali ste program schôdze, považujeme ho za schválený. A teraz e, dnešný deň skupina GUE NGL žiadala o začatie rokovania a o hlasovanie, nie až po tomto rozhodnutí, aby sa odložilo hlasovanie o správe pána Mata zachovania, e, e zachovanie rybolovných zdrojov a e, morských ekosystémov. Zelený EFA a FDD e podporujú túto žiadosť. Teraz dostane slovo pán Omar Ži, aby predniesol žiadosť skupiny GUE. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, áno, my žiadame za odrošilo hlasovanie o tejto správe pána Mata, pretože tu je viacero dôvodov, ktoré sú za to, aby sa táto správa odročila, ale ja spomeniem jedno. Pred pár dňami tlač a mimovládne organizácie vyjavili, preukázali, že Európska komisia nezobrala do úvahy závery, závery správy expertov. A túto správu žiadala komisia samotná, takúto správu, ktorá poukázala vlastne na nebezpečenstvo elektrického rybolovu. A Európska komisia vychádzala z tejto správy a, a povedala práve opak toho, čo urobili v tejto správe a vlastne povolila výnimky takýchto barbarských typov rybolovu. Európska komisia takto vlastne klamala, klamala poslancom európskym a to je otázka, či to tak bolo. To je otázka, ktorú teraz my máme povinnosť sa spýtať komisie, predtým, než budeme vôbec sa môcť vyjadriť nejako vážne, e, uvedomujúci všetky detaily k takejto správe, ktorú sme veľmi očakávali, kde vlastne náš Európsky parlament túto situáciu sleduje veľmi pozorne. Preto vás žiadam, aby ste hlasovali za to, aby sa odročilo toto hlasovanie. Veľmi pekne ďakujem. Pán Ferhovstad, vy sa chcete vyjadriť proti tomuto návrhu? Um, procedurálna otázka, pán predseda. K tejto záležitosti prišlo viac ako 200 pozmeňovacích návrhov a E, hlasovaní po častiach a článok 275 rokovacieho poriadku dáva v takom prípade možnosť, keď príde taký veľký počet pozmeňovacích návrhov, a keď je toľko nejasných otázok, existuje možnosť postúpiť e, vec späť výboru. No a ja sa na vás obraciam teraz so žiadosťou, aby sme použili tento článok 175 rokovacieho poriadku, pretože tu máme záplavu pozmeňovacích návrhov. Prosím, postupme to späť výboru. A to nám takisto umožní objasniť určité nejasné otázky a zaujať objektívnejší postoj. Ja mám taký zvláštny pocit z tohto, pretože si čítam vedecké podklady, vedecké argumenty pre um, ehm, jedno tvrdenie a potom um, si čítam vedecké argumenty pre protitvrdenie nemáme e, dostatočne racionálne podklady ešte a preto žiadam o využitie pravidla 175. Postúpme túto vec späť výboru, aby sme to vedeli ešte preskúmať objektívne a odložme teda zajtrajšie hlasovanie na plenárnej schôdzi. Ďakujem. Pán Ferhovstad, pán Mato, máte teraz slovo. gracias Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže áno, treba jednoducho veriť tomu, čo je rozumné a racionálne, ale zdá sa, že sú tu dve odlišné otázky, ktoré tu máme. Najprv pokiaľ ide o otázku elektrického rybolovu, chcel by som všetkým pripomenúť, že už 21 mesiacov sa venujeme tejto téme. Mali sme 77 zasadnutí, to je, mali sme v júni presunuté odročené hlasovanie vo výbore, potom to hlasovanie sa presunulo zo septembra na október a potom sa malo zase hlasovať v decembri na pléne, potom tu zase došlo k odročeniu na január. Ale elektrický rybolov vlastne ako tému nikto konkrétne neoslovil, hoci sme toľko času tomu venovali. A teraz sa vyčíta komisii, že v roku 2006, pred 12 rokmi, bol zrušený nejaký zákaz. To však neobsahuje to, že by dnes mohla prebehnúť rozprava a zajtra by sme mohli hlasovať. Pán Omáš je síce proti tomu, samozrejme môže hlasovať proti takémuto článku a týmto sa vyrieši jeho problém. Ale nie je tu žiadny dôvod na to, aby sa to odročilo iba preto, že by sa niečo vyčítalo Komisie, čo sa udialo v 2006. A ten istý článok, ten 175, tam sa počíta aj s tým, že takéto vrátenie do výboru znamená, že v prípade, že pozmeňujúce návrhy dostali viac ako tretinu hlasov, tak vlastne sa s tým postupuje ďalej na plénom. To znamená, že 80 týchto návrhov sú návrhy, ktoré boli akceptované alebo zamietnuté kvôli tomu, že to hlasovanie bolo nerozhodné. Tak vlastne tá veľká časť týchto pozmeňujúcich návrhov tak či tak e, sa dostala do pléna. To znamená, e, takýmto spôsobom, ako sa to navrhuje, nedosiahneme nič. Elektrický rybolov, elektroribolov sa tu používa ako určitá e, zámienka, pretože niektorí členovia neboli vo výbore spokojní a teraz využívajú ten veľký počet pozmeňujúcich návrhov na to, aby zmenili text. Vážený pán predseda, ja si nemyslím, že tu nie je kvôli odročeniu žiadny rozumný argument. Nie je tu žiadny dôvod na to, aby sa to odročilo a preto vás žiadam, aby sme dneska o tom rokovali a zajtra môžeme hlasovať. Suverené zhromaždenie E, rozhodne predkladám na nominálne hlasovanie návrh skupiny GUE, aby sme odložili hlasovanie o správe MATO, zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Hlasovali všetci? Ešte stále prichádzajú poslanci do sály. La votazione Hlasovanie je ukončené. A tento návrh je zamietnutý. Čiže bude rozprava um, a uh, vieme, že máme uh, parlamentné väčšiny už zoskupené. No a pokiaľ ide o útorok, GUE žiada ako štvrtý bod na program rokovanie otázku na ústne uh, zodpovedanie. Uh, je to téma zmluva o zákaze Eh, jadrových zbraní. Pán Viegas má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Otázka nukleárnych zbraní je veľmi aktuálna. Vidíme tu stále navyšujúce sa napätie na svet, vo svete a Spojené národy hovoria o záväznom nástroji, ktorý by nabral podobu nukleárnej dohody o zákaze používať nukleárnych zbraní. Takže my si myslíme, že je dôležité, aby tento parlament sa venoval tejto dôležitej téme, vážený pán predseda, veď predsa hovoríme o svetovom miery a konec koncov tu vlastne hovoríme o prežití našej planéty. Takže my navrhujeme, aby tá diskusia v útorok popoludní sa realizovala. Žiadame, aby sa zrušila ústna otázka, ktorá tam je, tam toto bude pasovať a môžeme potom hlasovať o tom menovým, menovitým hlasovaním. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť proti? Pán Lamberts, nech sa páči. Pán predsedajúci, myslím, že táto téma jadrových zbraní je veľmi dôležitá a chcem iba povedať, že ak podporíme tú myšlienku e, rozpravy v tomto pléne, um, Mm, myslím, že od posledného štvrtku sa neudialo nič na konferencii predsedov, čo by e, odôvodňovalo naliehavú diskusiu. Bolo by dobré, možno lepšie o tom hovoriť vo februári, aby sme lepšie diskusiu pripravili. Ďakujem. Ak som pán Lambert správne pochopil, vy navrhujete, aby sme odložili túto rozpravu na február. Uh, napriek tomu ešte stále trváte na svojom návrhu? No Áno, je pravda, že my sme tento návrh urobili predtým a aj naďalej chceme, aby tá diskusia prebila zajtra popoludní. A teda nominálne hlasovanie na žiadosť GUE, aby sme ako štvrtý bod na program rokovania pridali e, zajtra popoludní otázku na ústne zodpovedanie na tému zákaz, zmluva o zákaze jadrových zbraní. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Tento návrh je zamietnutý. To znamená, že program rokovania ostáva bez ozmeny. Pán Demese Máker sa hlási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 článku, článku 151, pán predseda. 9. decembra niektorí kolegovia z tohto parlamentu vrátane mňa chceli eh, navštíviť eh, väznicu Estremera v blízkosti Madridu. Eh, kolega je tam uväznený a mnohí činitelia občianského hnutia a aj viacerí bývali katalánsky ministri. Traja boli 21 decembra zvolený za členov katalánskeho parlamentu jeden mesiac sme formálne žiadali o možnosť navštíviť e, túto väznicu, ale nikdy sme nedostali jednoznačnú odpoveď. A keď sme sa tam dostavili, bolo nám zabránené e, vojsť do väznice a nemali sme ani možnosť hovoriť s riaditeľom. E, pán predseda, to je absolútne neakceptovateľné pre členský štát Európskej únie. Ak by sa takéto niečo udialo v Turecku, tak by to nebolo akceptovateľné a preto vás prosím v španielských e, úradoch sa informovať, aby vám to vysvetlili. Ehm, overíme si to a potom vám oznámim, ako to bude. Pokiaľ ide o štvrtok, GUE žiada ako druhý bod na programe rokovania predpoludním e, zaradiť vyhlásenie komisie o masovom prepúšťaní v konkurencieschopných podnikoch v Európe prípad spoločnosti Siemens. Teraz dostane slovo pán Širdevan, aby vzniesol žiadosť v mene GUE. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Čo sa týka tejto žiadosti. Akciová spoločnosť Siemens naproti svojim rekordným ziskom avizovala eh, masívne eh, krátenie pracovných eh, miest. Hovorí sa až o 7 tisíc pracovných miestach. Týka sa to najmä Holandska a Nemecka. A nepočítame sem ešte kolegov v dodávateľských firmách. Takže hovoríme o desiatich tisícoch osob, ktorých sa to dotkne. Hovoríme o budúcich perspektívach celých európskych regiónov, ktoré budú týmto postihnuté, týmito plánmi. E, má sa to udiať aj napriek tomu, že e, Siemens v ostatných rokoch dostal v Nemecku viac než 300 miliónov e, subvencií. A to je pre nás z GUE dostatočným dôvodom na to, aby sme vás požiadali, aby ste sa týmto postupom tu zaoberali. A prosím, kolegyne, kolegovia, aby sme vyslali silný signál európskej solidarity zamestnancom, aby sme spoločne pracovali na tom, aby nedochádzalo dochádzalo k masovým prepušťaniam v ziskových eh, spoločnostiach financovaných aj zo štátnych peňazí v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Chce sa niekto vyjadriť proti zaradeniu tohto bodu na program rokovania? Teda môžeme pristúpiť k hlasovaniu menovité hlasovanie k návrhu GUE, aby sme pridali ako druhý bod na programe rokovania v štvrtok predpoludním vyhlásenie komisie o masovom prepúšťaní v konkurencieschopných podnikoch v Európe prípad Siemens. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Pán McAllister. Dobre. Končím hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý. Program rokovania teda ostáva bez zmeny. Týmto definitívne schváľujeme program rokovania. Prvý bod. Spoločná rozprava o čistej energii. Máme tu niekoľko správ. Jose Blanco López, Miroslav Poche a Michel Rivazi, Claude Turms. Prvým rečníkom bude pán Blanco López, ktorý je spravodajcom